Ukrajina sa musí rozhodnúť, či sa bude približovať k Európskej únii, alebo či chce si zachovať svoju nezávislosť. Ďakujem pekne, kolega Mölcer. A teraz ďalší rečníci, najprv kolega Galer na dve minúty. Vážený pán predseda. Áno, je to veľký